Okay, colleagues, good afternoon and welcome to the... Dobré popoludne, kolegyne. Chcela by som vás privítať na zasadnutí nášho výboru. Máme jeden hlavný bod, ktorý máme, ale predsa len musíme prijať dnešný program. Takže ako ste už dostali ten program, ako máte pred sebou, máte ho všetci. Takže prejdeme k bodu číslo 2, čo je jediným bodom dnešného programu, ale je veľmi dôležitý. A ide tu o budúcnosť našich dohod, našej dohody, teda kotonu dohody a budeme hovoriť o novom partnerstve medzi Európskou úniou a africko-karabskými krajinami, teda po období roku 2020. Budeme sa zhovárať s pánom komisárom Mimikom a máme tu teda prípravný dokument, ktorý pripravuje komisia, ako aj vysoká predstaviteľka Európskej únie. Takže pre tých z vás, ktorí tu ešte nepoznajú teda kontext, tak pár informácií ohľadne dohody s Kotonom. Pokiaľ ide o partnerstvo medzi e, krajinami AKT a Európskou úniou, mali sme tu dohovor v 75. zlome a Mali sme tu viaceré takéto dohovory zlome a nakoniec teda to vyústilo k novej partnerskej zmluve a táto vlastne v roku 2020 dohoda má vypršať. A táto dohoda s Kotonou má hlavný cieľ znížiť chudobu, podporiť užačaný rozvoj a postupnú integráciu krajín AKT do hospodárstva, do celosvetového hospodárstva. Je to teda komplexný rámec, ktorý sa týka obchodu, hospodárskej spolupráce, ako aj politického dialogu o ľudských právach, o demokratických princípoch, o právnom štáte a správnej práve veci verejných. Takže mali sme tu skoro 50 rokov, teraz túto dohodu z Kotonu, o 5 rokov má vypršať jej platnosť a začíname proces diskusie, rozhovorov o tom, či ponecháme takúto dohodu, či to nahradíme, či je to skutočne niečo, čo chceme mať aj ďalej. A ja sa veľmi teším, že tu máme medzi nami pána komisára, ktorý bude hovoriť o prípravnom dokumente komisie, ktorý bol zverejnený minulý týždeň Pán komisár, svet sa zmenil za ostatných 20 rokov. Čo na to poviete? Istotne sa zmenilo, tedy, kedy sa podpísala táto dohoda a vlastne menili sa aj obchodné dohody, takže mali sme celosvetové obchodné dohody, teraz máme regionálne obchodné dohody na celom svete, takže máme aj novú rozvojovú agendu, ktorá bola prijatá pred tromi týždňami v New Yorku a bolo by dobre počuť z vašich úst, ako vy vnímate tento vývoj a ako vnímate najbližšiu budúcnosť v tomto kontexte, ako, dohovor, ako dohoda s Kotonou by mohla mm, súvisieť s, našim, eh, s našou prípravou pre to obdobie po roku 2020. Takže teraz zostane slovo pán komisár. Chcem samozrejme privítať aj pána riaditeľa DG Devko, ktorý je tu medzi nami, pretože je to skutočne veľmi dôležitá téma a ja vás srdečne vítam. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážení poslanci, poslankyne, som rád, že som medzi vami a že môžeme mať spoločne výmenu názorov o veľmi strategickej zložke, o ktorej momentálne hovoríme a ktorá bude mať dôležitosť aj v najbližších rokoch. Hovoríme teda o zložke, ktorá a preto by som sa zodpovedal na otázku, ako by sme vlastne mohli znovu pretvoriť naše vzťahy so 79 krajinami, krajinami AKT. Dohoda z Kotonu je mimo je jedinečnou dohodou, pretože je to vlastne základ pre zmluvné vzťahy medzi Európskou úniou a 79 AKT krajinami naprieč tromi kontinentami. Je to komplexné partnerstvo zároveň. A to znamená, že revízia nastoluje veľmi dôležité kritické strategické otázky. Ide tu o globálnu úlohu Európskej únie v kde môžeme skutočne veľa získať, aj veľa prihrať, pok- prehrať, pokiaľ ide o celosvetové ciele. A východisko je teda, aby sme sa spýtali, aké sú naše ciele a záujmy e, z celosvetového hľadiska vo vzťahu k takým krajinám, teda krajinám AKT, ako vlastne partnerstvo s AKT krajinami môže prispieť k podpore našich cieľov a podporiť naše ciele, ambície snahe stať sa globálnym aktérom v kontexte teda zmeneného kontextu, ktorý tu máme. A v tomto kontexte 8. Eh, oktobra roku 2006 vysoká predstaviteľka eh, pre zahraničnú politiku Európskej únie vydala konsultačný dokument o budúcnosti partnerstva medzi Európskou úniou a Africkou karabskými krajinami, teda krajinami AKT. Táto konzultácia sa otvorila z celosvetového hľadiska pre ak- pre všetky krajiny, pre všetky organizácie do konca tohto roku. Tento dokument je komplexný, obsahuje viaceré očakávania z viacerých zúčastnených strán a komisia bude pracovať transparentným spôsobom počas celého tohto procesu. Máme tu jasnú snahu v rámci tohto konzultačného procesu vyjadriť sa všetkým otázkam, ktoré sa nastolia Máme zhruba 43 otázok, ktoré boli konkrétne definované. Cieľom týchto konzultácií je, teda sú dva ciele. Sústredí sa na dva kroky, ktoré komisia chce prijať neskôr, to vysvetlím neskôr. A chceli by sme teda oceniť tú skúsenosť, ktorú máme z 15 rokov, ktoré sme mali v kontexte dohody s Kotonu. Tak sú tu také otázky ako napríklad, či skutočne to bolo efektívne, či sa dosiahli ciele, ktoré sme očakávali, ak nie prečo, či možno boli príliš ambiciózne tieto ciele, alebo v ktorých oblastiach sme napríklad dosiahli dobré výsledky, v ktorých zase menej dobré a aké dobre boli tie mechanizmy, ktoré v tejto dohode boli ukotvené. A po druhé, snažíme sa nájsť myšlienky, komentáre zo strany našich partnerov na to, aby sme tú našu stratégiu pripravili a uspôsobili na budúcnosť. A tie otázky, ktoré s tým súvisia pre budúcnosť, môžu byť následovné. Ako môžeme pracovať efektívnejšie? Akým otázkam by sa to partnerstvo v budúcnosti malo venovať? Máme otvoriť túto dohodu pre ostatné krajiny? Mali by sme to obmedziť iba na niektoré z týchto krajín? Mali by sme snáď zvážiť pri, prijatie štatútu pozorovateľa. Sú krajiny AKT skutočne najlepším partnerom vzhľadom na spô- zmenu spôsobe práce, ktorá nastala za posledných 15 rokov, alebo by sme to mali ponechať tento právne záväzný nástroj. Takže toto sú všetko tie otázky, niektoré sa sústredia na minulosť, niektoré zase na budúcnosť avšak snažia sa podchytiť celkový kontext tejto našej zmluvy a partnerstva. My očakávame, že dostaneme veľa príspevkov z celej palety zdrojov a skutočne postupne zanalizujeme jednotlivé návrhy a patričným spôsobom. Paralelne Európska komisia SVČ robia aj internú diskusiu, Máme tu predstaviteľov hlavy delegácií všetkých AKT krajín, ktoré začnú vlastne diskusiu o minulosti a možnej budúcnosti tohto partnerstva na národnej úrovni. Prizvú sa všetci aktéry a všetky zúčastnené strany v daných krajinách. Máme tu veľmi e, cenný, cennú spätnú väzbu, ktorá takisto prispie do tejto analýzy. A chcel by som zdôrazniť, že v tejto fáze Komisie, ako aj SVČ, neuprednostňujú žiadnu z tých obcí, ktoré boli vymenované. Máme e, jasnú mysel a e, neprikláňame sa ani k jednej z tých možností, ktoré boli zatiaľ spomenuté. Sme neutrálni. Toto je najlepšia východzia pozícia na to, aby sme sa pohli dopredu. Avšak sú tu určité skutočnosti, ktoré nemôžeme obísť. Naše partnerstvo s krajinami AKT ide nad rámec e, tých 15 rokov skúseností, ktoré máme, pretože AKT krajiny boli založené v roku 75 v tomto partnerstve, ale ten vzťah, ktorý máme s týmito partnerskými krajinami, je tu vlastne už od samého začiatku. E, to znamená, pred 60 rokmi to začalo. Krajiny AKT, ako aj európske krajiny, e, tvoria dokopy zhruba 110 krajín a to je väčšina na úrovni OSN. Tento vzťah je v každom prípade našou silnou stránkou a príležitosťou, ktorú by sme nemali premrhať. Dohoda z Kotonu je jedinečná, pokiaľ ide o jej obsah. Neexistuje žiadna podobná medzinárodná zmluva, ktorá by jej bola rovná. A ten obsah je veľmi ambiciózny a vlastne venuje sa celej palete aspektov. Ten celkový cieľ, ako napríklad boj proti chudobe v tých najchudobnejších krajinách sveta, krajiny, ktoré podpísali pred 15 rokmi túto dohodu, sa zmenili v tom poslednom období. Na jednej strane aj Európska únia navýšila počet členských štátov takmer o polovicu. Takže projekty jednotlivých súčasných krajín sa takisto zmenili v rámci Európskej únie. Na druhej strane každá krajina AKT má už nový spôsob vnímania skutočnosti a my musíme ich požiadavky vnímať veľmi pozorne. A požiadavky sa samozrejme menia naprieč celým týmto časovým spektrom doteraz. Avšak nesmieme zabúdať na hlavnú skutočnosť, že niektoré naše členské krajiny e, majú príjem na hlavu e, niekedy aj nižší ako e, niektoré AKT krajiny. Ak sa pozrieme na tie priority, ktoré sme tu mali v minulosti, niektoré sa vyriešili, niektoré menej, niektoré sú dokonca ešte palčivejšie, a tie najnovšie priority, ktoré sa tam momentálne pridali, ako napríklad klimatické zmeny, životné prostredie, migrácia, miera stabilita, boj proti terorizmu, to sú všetko témy, ktoré majú byť skutočnosť, súčasnosťou tých hlavných priorít. Navyše, dôležitosť obchodu a investícií v porovnaní s oficiálnou rozvojovou pomocou takisto zohráva kľúčový faktor. Tieto výzvy sú niečím, čo musíme ruka v ruke riešiť spoločne. Princíp subsidiarity e, na to takisto poukazuje. Na týchto aspektoch by mala Európska únia pracovať jednotne a vydať jasný signál. Máme však aj aktérov v oblasti obchodu a rozvoja v celosvetovom kontexte a týchto sa zmenil. Máme tu veľké hospodárske krajiny, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu celosvetového hľadiska. Máme tu nové partnerstva, ktoré sa zakladajú a preto musíme zobrať, analyzovať súčasnú situáciu a reflektovať tie súčasné trendy, ktorými sa vyberú, ktorými sa budú uberať krajiny v najbližších ročiach. Mali by sme urobiť všetko preto, aby budúci rámec posilnil a nie oslabil naše vzťahy a naše úlohy. Udržateľné rozvojové ciele, ako aj Agenda 2030, by mali byť hlavným rámcom pre politiku, ktorú chceme zadefinovať Mali by sme zadefinovať našu rozvojovú politiku na základe týchto cieľov v súlade s našimi medzinárodnými záväzkami. Mali by sme tieto úvahy brať do úvahy v rámci celej prípravy tohto procesu. Flexibilita tých nástrojov, ktoré chceme zriadiť, je takisto kľúčová. Podpísanie dohody z Kotonu, ako aj ratifikácia pozmeňujúcich jednotlivých neskôrších variácií tejto zmluvy sú, boli kľúčové a musíme sa zamyslieť, do akej miery potrebujeme nový prístup. V širšom slova zmysle je tu dôležitá vec, ktorú by som nechcel opomenúť. Táto revízia by jednoducho mala poukázať aj na slabiny našej spoločnej práce doposiaľ. Nebojím sa pozrieť sa na, túto uplynu, toto uplynulé obdobie seba kriticky. Hovorím tu o spoločných európskych inštitúciách, o mechanizmoch, ktoré sme rozpracovali v súčinnosti s našimi partnermi Mali by sme prehodnotiť aj to, ako naši partnery vlastne e, efektívne e, prispievali k, naš, k do, do, dosahovaniu našich spoločných cieľov. Lekcie pre budúcnosť sa vytvárajú práve na základe tejto spoločnej skúsenosti a preto naša budúcnosť by mala vychádzať práve z tohoto ohliadnutia sa do minulosti. Takže pozrieme sa teraz na tie najnovšie kroky do budúcnosti. Toto spoloč, tento spoločný dokument konzultačný je prvým európskym dokumentom takejto, tohto veľkého procesu revízie. Viaceré ďalšie kroky ako interakčné body spolupráce s Európskym parlamentom budú ešte len nasledovať v najbližšom období prvom štvrť roku budúceho roku na základe týchto verejných konzultácií a na základe našej vnútornej reflexie predložíme formálnu evaluáciu tých prvých 15 rokov existencie dohody s Kotonou a táto evaluácia, vyhodnotenie sa bude týkať všetkých pilierov tejto dohody a bude vlastne vychádzať z konkrétnych výsledkov. Vyvodia sa z toho potom závery na základe tých zdrojov a štatistických údajov, ktoré máme k dispozícii. Ako ďalší krok budeme mať dopadovú štúdiu, ktorá sa vykoná, kde urobíme zoznam a porovnanie jednotlivých možností obcí, ktoré treba zobrať do úvahy. Vychádzajúc teda z konzultácií, budeme sa venovať kreácii, kreovaniu nového účelu, nových scenárov, čo samé o sebe privedie konkrétne výsledky. Neskôr komisia a vysoká predstaviteľka pripravia spoločné vyhlásenie, kde sa sprecíznia vlastne stratégie, ktoré chceme a očakávame. Ako vidíte, máme veľké množstvo príležitostí pre Európsky parlament na to, aby prispeli do toho procesu a ja sa teším na tú úzkú spoluprácu s vami a Komisia Európska služba pre vonkajšiu činnosť budú paralelne takisto konzultovať Európsku radu, a kde chceme zabezpečiť týmto procesom to, aby sme zabezpečili konvergenciu našich spoločných záujmov netreba opakovať, že ja som pripravený prísť k vám a hovárať, zhovárať sa s vami o tejto dôležitej téme, kedykoľvek si to budete želať. Dámy a páni, ďakujem veľmi pekne na, za vašu pozornosť. Teraz ma zaujímajú predovšetkým vaše reakcie. A čo by ma zaujímalo mimoriadne, tak to sú vaše náhľady na to, že čo považujete za tie najväčšie výzvy vy v kontexte tohto nášho spoločného projektu. Zopakujem teda ešte raz, že našim cieľom je urobiť z nášho sveta, z našej planety lepším miestom pre život pre všetkých, predovšetkým sa to týka tých, čo momentálne trpia najviac. Ďakujem pekne, pán komisár, ďakujem, že ste prišli medzi nás. Sme iba na začiatku tohto procesu, vlastne sa to celé iba spúšťa, takže bude si to vyžadovať aj veľkú reflexiu, úvahy, musíme sa nad tým zamyslieť ohľadne toho nášho budúceho partnerstva. Identifikovali sme túto tému ako jednu z hlavných priorit pre náš výbor pre najbližší rok, minimálne teda dva, a vzhľadom na ten proces, ktorý ste tu práve popísali pretože vlastne tie úvodné konzultácie ako také, to trvá iba nejakých 6 týždňov, maximálne 8 do konca roku kalendárneho a parlament bude musieť takisto na to reagovať. Takže my sa s tým dostaneme na úroveň koordinátorov. Možno teda predtým, než otvorím rozpravu, máme nejakú máme nejakú predstavu o časovom harmonograme, pokiaľ ide o to komunike vyhlásenie komisie, bude to budúci rok v prvom kvartáli. Áno, takže máme k dispozícii dostatočný časový priestor a môžeme sa pustiť do práce. Máme pred sebou tú evaluáciu, potom bude dopadová štúdia, takže predložili ste viaceré opcie, možnosti možno potom neskôr nám môžete vysvetliť, že aké rozdiely e, budú medzi tými jednotlivými možnosťami a scenármi a potom vlastne to prehlásenie komisie e, bude proklamovať bližšie to rozhodnutie komisie. Takže najprv sme mali hovoriť o tých možnostiach a budeme hovoriť o konkrétnych návrhoch komisie. Toto je ten spôsob, akým chceme postupovať. Takže ďakujem veľmi pekne. Máme viacero kolegov, ktorí sa prihlásili Najprv dostane slovo za EPP pán Štýr. Ďakujem pekne. Ďakujem pánovi komisárovi za predstavenie e, tohto dokumentu, ktorý, myslím, je veľmi otvorený, úprimný a predstavuje jednotlivé alternatívy, pričom poukazuje na tie správne otázky týkajúce sa dohody z Kotonu. V prvom rade myslím, že pokiaľ ide o agendu 2030, to je ten e, najsamozrejmejší rámec, ktorý by sme mali zvažovať, e, keď diskutujeme o budúcnosti kotonu. A v tejto súvislosti samozrejme myslím, sú tu nové otázky, ktoré neboli súčasťou uh, cieľov mileniových, ale teraz napríklad o nich diskutujeme v spojitosti s SDG 16 alebo už boli súčasťou politického dialógu a, sú, a myslím potrebujú v budúcnosti posilniť. Keď hovoríme o miery a bezpečnosti, o správnom riadení vecí verejných, toto všetko je niečo, čo identifikovala štúdia Európskeho parlamentu o príčinách e, korupcie a rozvoji. Tam sa spomenulo, že v krajinách AKT sa nevyužívajú všetky nástroje ktoré používame napríklad v, e, v našej politike susedstva. Nedá sa to jednoducho iba okopírovať a preniesť, ale predsa len určité skúsenosti e, by sa dali preniesť. A teda je veľmi zaujímavé, že komisia bola napríklad e, zainteresovaná do prístupových rokovaní Chorvátska, teda je si napríklad veľmi dobre vedomá, aké boli e, v oblasti kapitoly 33, e, v oblasti spravodlivosti tie e, stanovené meritka a podobne. Týka sa to aj migrácie, niečo, čo je veľmi aktuálne. A teda budeme sa tým zaoberať určite v budúcich 10 rokov určite. Takže Je to aspekt, ktorý by sme radi v budúcnosti e, podporili, posilnili. A som si vedomý jednotlivých alternatív. Dôležitý je princíp rozlišovania, pokiaľ ide o jednotlivé situácie a okolnosti v Afrike, v Tichomori, v Karibiku Myslím, že si musíme klásť aj otázku týkajúcu sa politickej vôle. A parlamentná stránka napríklad e, tohto všetkého. E, napríklad v decembri by sa mala, e, malo konať spoločné parlamentné zhromaždenie, ale ešte stále teda nevieme takéto detaily. Takže aká je miera politickej vôle, politického záujmu v tejto súvislosti? A v niektorých členských šatoch sa už veľmi dlho nekonali takéto spoločné zhromaždenia, takže o tomto treba diskutovať, keď sa rozprávame o institucionálnych aspektoch. A potom je tu e, otázka, ktorá určite sa nenadnáša posledný krát. EDF e, e, mimo rámca európskeho rozpočtu Určite viete, že pre parlament by bolo ideálne, keby to bolo v rozpočte EÚ, ale chcel som túto otázku nadniesť aspoň pre budúce diskusie. Áno, určite musíme úzko spolupracovať s delegáciami a e, s e, kolegami zo spoločného parlamentného zhromaždenia Enrique Guerrero, potom Ignacio Corral. Ďakujem pani predsedničke, ďakujem pán Mimica za to, že ste vystúpili v našom výbore a že ste nás informovali o konzultačnom procese, ktorý teraz komisia rozvíja, ale aj o tom, že ste nás informovali o nasledujúcich etapách tohto procesu a do akej miery Európsky parlament a tento výbor bude môcť zasiahnuť do každej z týchto etáp. K samotnému konzultačnému procesu by som robil dva či tri komentáre. Poprvé, je možné, že sú určití europoslanci, ktorí si myslia, že sme príliš ďaleko od revízie dohody z Kotonu, eh, že eh, chýbajú 4 roky do tejto revízie a možno niektorí by si mohli e, aj myslieť, že už vtedy jednoducho nebudú europoslancami, keď sa táto revízia bude robiť. A teda možno nemajú príliš záujmu na tejto téme, ale e, poučenia z tých samitov, ktoré sme zažili aj tento rok, či už e, summit o udržateľných rozvojových cieľoch alebo o financovaní rozvojovej pomoci, všetky tieto skúsenosti potvrdzujú, že samity, zmeny alebo revízie treba pripravovať veľmi dlho vopred a je správne, že sa už teraz pripravujeme na rok 2020 a druhý komentár je, že je to veľmi správne, keď to robíte konzultačným procesom všetky veľké stretnutia, ktoré sa konali tento rok, tak eh, im predchádzali konzultácie, aj humanitárny summit z budúceho roka, aj jemu e, predbiehal, alebo aj on mal predtým dlhý konzultačný a prípravný e, proces, aj minulotýždňová ženevská konferencia, veľké zmeny, ku ktorým došlo v spoločnosti od schválenia prvej dohody z Kotonu e, tak e, vždy tam je prítomnosť silnej občianskej spoločnosti, e, rozvojových organizácií, ombudsmanov, organizácií, ktoré sa starajú o dobré riadenie a správu vecí verejných, teda všetci aktéry, ktorých e, zaujímajú tieto záležitosti. A preto je dobré podľa mňa že tento konzultačný proces prebieha v rámci občianskej spoločnosti aj v jednotlivých členských štátoch, ako to povedal pán Mimica. A možno by sme mohli pouvažovať o tom, že by sa zorganizovali aj nejaké spoločné konzultácie krajín či inštitúcií AKT z EÚ bolo by vhodné, keby časť vyhodnotenia, ako fungovali posledné, e, posledných 15 rokov, akým výzvam teraz čelíme a čo chceme vlastne dosiahnuť do budúcnosti, aby sa to nerobilo e, tak, že aktéry e, budú e, robiť tento proces oddelenie EÚ e, na svojej strane a AKT na svojej, ale bolo by dobre, keby sa táto situácia vyhodnotila spoločne. Tiež si myslím, že e, je tam jeden bod, ktorý aj pán komisár spomenul a podľa mňa je veľmi dôležitý a bude ešte dôležitejší do roku 2020 a síce ako dohodu AKT EU umiestniť do celej série regionálnych dohod, ktoré sa podpisujú v týchto časoch e, e, dohoda o obchode s Pacifikom, alebo je v procese ratifikácie práve ak sa uzavrú dohody EÚ z USA, e, TTIP a tak ďalej, aké by to malo implikácie hlavne vo vzťahu a v obchodných vzťahoch s tými krajinami, ktoré môžu byť e, súčasťou zároveň rôznych bilaterálnych vzťahov a kontraktov a zmluv. USA môže byť signatárom obchodnej dohody s Pacifikom a zároveň budú súčasťou dohody z Kotonu. Takže treba nájsť aj spoločného menovateľa a treba zabrániť eventuálnym konfrontáciám. Moja skúsenosť ako člen spoločného parlamentného zhromaždenia AKT mi hovorí, že najproblematickejšie to, čo sme urobili za posledných 15 rokov, boli ekonomické a obchodné dohody, tie e, známe EPA dohody alebo partnerské dohody. To je klasický bod Tieto zbranie pochádzajú zrejme z EÚ. Aj nad tým by sme mali pouvažovať, sústrediť našu pozornosť, aj diskusiu. Je jasné, že táto práca úzko súvisí s veľkými migračnými tokmi, ktoré zažívame v tejto historickej dobe. Určite sa nebudú zmenšovať, ak neurobíme túto prácu pri zdroji, pri koreni, túto analýzu. A to je tá obrovská výzva, či už v rámci práce v AKT, ale aj v období po roku 2020. Pretože to všetko, čo sme urobili v tých mileniových rozvojových cieľoch a tak ďalej, aby sa to rozvinulo aj ďalej. Moris Ponga. Ďakujem, Moris Ponga. Merci, le Ďakujem, pán komisár. Rád by som položil otázku ktorá sa týka e, e, veľmi významnej témy pre mňa a síce krajiny najvzdialenejšie, najvzdialenejšie regióny, ktoré majú do roku 2020 určitý špecifický právny režim, ktorých spravuje. Je to e, v, rozhod- v asociačnom rozhodnutí pre zámorské oblasti z roku 2014. Ja by som rád vedel, či uvažujete navrhnúť špecifický finančný nástroj pre tieto oblasti, pretože teraz majú EFD ako krajiny AKT, ale sú problémy s riadením s týmto fondom pre tieto malé krajiny či regióny a preto by som rád vedel, či uvažujete pre tieto oblasti so špecifickým finančným nástrojom, ktorý by bol v rozpočte EÚ a ktorý e, by potom, samozrejme, o ktorom by rozhodoval Európsky parlament a europoslanci by o ňom mohli diskutovať. Ďakujem. Um, Maria Arena. Ďalšia rečnička Maria Arena. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem za tú konzultáciu, ktorú navrhujete. Ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme mohli rozšíriť, otvoriť, e, počúvať, e, čo sa deje s našimi africkými partnermi a to je cieľom tejto konzultácie. Ja vám preto za to ďakujem. Minulý týždeň sme diskutovali s DG Trade e, k otázke EPA dohôd a a mali by sme pozbierať aj tie informácie, ktoré vy získate v tých konzultáciách, aby sme ich mohli apl- aplikovať v EPA dohodách. Multilaterálne dohody vo VTO boli zablokované, pretože krajiny z juhu neboli vypočuté vo, vo svojich veľkých multilaterálnych dohodách. A odpoveď na túto pátovú situáciu v VHO Eh, je, že sú bilaterálne dohody, ale tie neberú do úvahy tieto obavy z juhu. Eh, viete, že teraz rokujeme o transatlantickej dohode a táto bude mať vplyv na africké dohody, ale vôbec sa neberie do úvahy, aké rizika, čo sa môže stať s africkými krajinami, keď táto dohoda vstúpi do platnosti. A ja dúfam, pán komisár, že vy budete môcť poukázať eh, na vašich kolegov v eh, blíži obchodu, aby bola na európskej úrovni určitá koherentnosť a to, čo určitým krajinám dávame jednou rukou, aby sme im druhou nebrali. A pokiaľ ide o súčasnú reciprocitu s africkými krajinami, keď sa pozrieme na zoznam najchudobnejších krajín na svete, z tých 36 je 26 sú krajiny, ktoré E, majú EPA dohody, teda najchudobnejšie krajiny na svete, od ktorých budeme žiadať reciprocitu, ako keby dnes boli na rovnakej úrovni ako my, pokiaľ ide o rozvoj. Nemyslím si, že by mali existovať rozdiely v ekonomickom prístupe k týmto krajinám a chcela som vedieť, aký vzťah vy máte ku vašim kolegom E, keď vy máte rozvíjať tú rozvojovú problematiku a ako postupujú vaši kolegovia v obchodných vzťahoch, aby tieto nešli proti sebe. EPA dohody Zdá sa, ako keby išli smerom k regionálnemu rozdeleniu, hoci dohoda z Kotonu uvažovala o regionálnej integrácii a otázka je, ako ju môžeme dosiahnuť túto integráciu a nie to rozdeľovanie, ktoré tieto EPA dohody istým spôsobom podporujú. Ľudské práva. Kapitola udržateľného rozvoja e, práva individua neexistujú alebo len veľmi málo v EPA dohodách. A ja by som bola rada, keby ste vy prebrali túto pútnickú palicu, aby tam bolo jasne zadefinovaná kapitola udržateľného rozvoja v EPA dohadách. Reciprocita. Minulý týždeň sme sa stretli s DigiTrade a oni nám povedali, že sa zrušia e, colné poplatky v afrických rozpočtoch, ale tieto poplatky znamenajú významné sumy, ktoré im umožňujú investovať do verejnej politiky. A niektorí povedia, no, ale na colniciach je veľa korupcie. No áno, to je jasné, problém korupcie treba vyruši, e, vyriešiť, ale mali by sme uvažovať o kompenzáciách v prípade zrušenia colných poplatkov, ale Digitrade na minulý týždeň odpovedalo, nebudú kompenzácie, ktoré by sme dávali my, Európania, ale kompenzáciu to urobí trh. Niektorí si myslia, že trh všetko vyrieši, ale ja nie som z tých, čo si to myslia a ak by to aj vyriešil, tak ale bude mu to veľmi dlho trvať. Možno v určitom čase ten trh prinesie určité korekcie, čo zníži ceny pre Afričanov v určitých potravinách či komoditách, ale z krátkodobého hľadiska to prinesie problémy, takže mali by sme uvažovať o takýchto kompenzáciách pre krajiny v Afrike, ktoré stratia príjmy z poplatkov z cieľ. Ľudské práva je to dôležitá téma a otázka je, či by sme nemali zrevitovať článok 96 v prípade porušovania ľudských práv krajinami, aký proces, proces by sme mohli skorigovať v rámci revízie dohody z Kotonu. Talianský kolega to povedal. Otázke verejnej správy by sme mali hovoriť nielen o správe národných vlád, áno, aj národné vlády sú zodpovedné, ale je to aj zodpovednosťou veľkých nadnárodných spoločností. Tieto, ktoré využívajú či zneužívajú prírodné zdroje bez schopnosti vysledovateľnosti toho, čo použili ako zdroj v tejto krajiny, tak zodpovednosť spada na ich hlavu a my v revízii dohody z Kotonu by sme mali vyžadovať väčšiu zodpovednosť od nadnárodných firiem. Ide o najchodobnejšie krajiny, e, pokiaľ ide o HDP, ale sú najbohatšie, pokiaľ ide o prírodné zdroje a túto ťažkosť by sme mohli vyriešiť dohodami z Kotonu a ja rátam s vašou humanosťou, že tento humaný aspekt vnesiete aj do obchodu. Yeah, Charles Gerland. And then Cecil Kienge. Oui, merci, madame la présidente. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. V rámci teda krajín AKT máme bývalé kolónie britské, francúzske, ako aj nemecké, portugalské. A vlastne ten celok sa dá porovnať ako keby s Európskou úniou, ako keby to bol nejaký Commonwealth Európskej únie. To znamená, máme tu privilegované vzťahy, a myslím si predsa len, že v podstate máme dobrú skúsenosť s týmto rámcom privilegovaných dohovor. Ak by tomu tak nebolo, tak by sme to boli museli vy, si vymyslieť. Pripravujeme teda novú dohodu po období roku 2020. Môže sa nám to aj nepodariť, ale tá prvá hypotéza je, že nebudeme mať rokovania o dohode. Čo sa teda udeje? Pred koncom roku 2019 vynegociujeme e, takú malú dohodu, pretože predsa len to budú pravdepodobne radikáli, ktoré nebudú chcieť, aby sme vyrokovali niečo pre obdobie po roku 2020. A druhá možnosť je teda, že naše členské štáty príjmu záväzok, pokiaľ ide o mieru financovania, ktoré môže byť na úrovni 0,2 alebo 0,6, pretože vlastne to obdobie bude siať až do roku 2030, cieľ je 0,7 a tieto krajiny vlastne jednoducho nebudú už financovať túto spoluprácu e, Európsky rozvojový fond. Budeme tu ešte stále mať, ak vlastne tieto otázky v oblasti rozpočtu sa nezmenia, tak budeme mať takú situáciu, kde vlastne e, rozpočtové prostriedky nebudú dostatočné. A v rámci tohoto 1% z rozpočtu Európskej únie, ak z toho výjmete tú rozvojovú pomoc, ak nebudete mať už takýto Európsky rozvojový fond, ako vlastne tieto finančné prostriedky sa budú vyplácať, ako sa to bude preplácať. Doposiaľ to robí komisia, ktorá vlastne cez agentúry e, Európskeho rozvojového fondu takýmto spôsobom to prepláca ale už potom jednoducho tie peniaze už nebudú prechádzať automaticky cez Brusel a nie ste si celkom istí a nebudete mať teda prostriedky, ktoré by ste mali k dispozícii, aby ste integrovali peniaze, ktoré boli vlastne vynaložené v predchádzajúcom období cez Európsky rozvojový fond z rozpočtu Európskej únie. Nie sme si istí, že budeme mať takýto, takýto prostriedok. Takže ak ten, dosiahneme to 1%, tak vlastne čo spravíme? Ak členské št- krajiny naďalej budú jednoducho sa držať tej miery financovania ako doteraz, ak budú mať tú mieru financovania vlastne v prospech tých členských štátov, tak eh, to budú robiť cez rozpočty jednotlivých členských krajín, pretože momentálne máte členské štáty, ktoré dávajú veľa a niektoré dávajú menej do tohoto Európskeho rozvoja fondu, ako keby to bol nejaký príspevok na dobrovoľnej báze. Takže vlastne budeme tu mať scenár tzv. renacionalizácie politiky pre rozvojovú pomoc. A následok, ktorý to bude mať, je, že vlastne komisia bude mať bude mať už iba polovicu tých prostriedkov, ktoré má momentálne na to, aby robila program pre Afriku, buď, pre, napriek, buď naprieč DCI, alebo prostredníctvom tohoto Európskeho rozvojového fondu. To znamená, že vlastne a pôjdeme práve naopak e, iným smerom ako to, čo by sme si boli žerali, čo by bolo dobre. Takže musíme lepšie koordinovať politiku medzi členskými krajinami a tu vlastne prídete o polovicu tých finančných prostriedkov, ktoré boli vyčlenené k vašej dispozícii a členské štáty vlastne si budú robiť tie svoje programy na národnej úrovni. Takže to je jeden z tých možných scenárov, ktorý nás nezavedie nikde, ktorý nás neprivede teda nikam a nepomôže ani e, zlepšeniu tejto situácii a bude to viesť k katastrofe. Po druhé, buď budeme mať teda novú dohodu a budeme mať k tomu aj rozpočet, ale budeme mať ten istý problém. To znamená, budeme musieť nájsť nejakú odpoveď a tá otázka je, že vlastne ako môžeme v rámci tohto procesu rozpočt, prípravy rozpočtu sa dostať k takej situácii, že kde budeme mať vlastne ten recept, pokiaľ, ide, e, pokiaľ bude mať e, tie finančné prostriedky pre komisiu. Ak sa nám to nepodarí, tak jednoducho bude mať obrovský problém, pokiaľ ide o pomoc pred týmto krajinám AKT ako aj pokiaľ ide o latinskoamerické krajiny. Takže máme tu dva e, scenáre, ktoré sú dosť ťažké. Takže ideálny scenár je, že vyrokujeme novú zmluvu, novú dohodu, nájdeme finančné prostriedky v rozpočte, kde sa všetci zaviažeme, teda členské štáty sa zaviažujú jednoducho, tie, tú mieru úrovne e, platy, platie budú mať takú, ako by mali v roku 2020. Ak sa nám to nepodarí, takýmto spôsobom ich presvedčiť, tak nebudeme mať takúto dohodu, pretože tieto členské štáty teda tie štáty AKT nie sú hlúpe, oni predsa poznajú tie pravidla, oni presne poznajú, ako sa im peniaze preplácajú. Takže ja si myslím, že tá operácia ako taká by mala pozostávať z toho, aby sme celému tomuto procesu dali určitú dôveryhodnosť práve pre tieto krajiny. A druhá možnosť, akým by sme to mohli zvážiť, je, že ako vlastne zareagujeme na ten meniaci sa kontext. Budeme tu mať nových aktérov, ktorí sú ešte dôležitejší. Máme tu Čínu a Indiu a ostatné krajiny, ktoré sú oveľa ešte dôležitejšie, tie majú inú, iné podmienky. Mali by sme sa pozrieť možno na tie podmienky, ktoré e, budeme mať po obdobie po roku 2020. To takisto je jedna z možností. A ten kontext ako taký, ktorý sa už zmenil, vlastne navodí takú situáciu, že budeme mať zhruba 12 takých krajín, ktoré sa hospodárskeho hľadiska odpoja od tohto procesu, takže tie nerovnosti sa budú prehlbovať ešte naďalej. Takže budeme potrebovať nájsť také finančné prostriedky na to, aby sme lepšie reagovali na tie nezrovnalosti, ktoré tu máme, ktoré môžu v rámci africkej spoločnosti napríklad tie problémy prehlbiť. A preto by sme sa mali sústrediť predovšetkým na tie udržateľné ciele. A posledný bod, som presvedčený, že predovšetkým pokiaľ ide o naše rokovania s krajinami AKT, niektoré tie záležitosti, ktoré sú veľmi e, dôležité pre nás. Niektoré časti toho, tej dohody s Kotonu, ktoré ja teda vnímam tak, ktoré by e, mohli byť ponechané v takejto podobe alebo v nejakej inej podobe, tieto by nás jednoducho mohli príjmeť k tomu, aby sme sa zamysleli nad určitým spôsobom pokračovania v tomto istom duchu. To sa týka celého spoločenstva krajín AKT, ktoré vlastne sa do takej situácie dostanú, že budú musieť s nami rokovať. A potom sú tu a to pri, privodí ďalšiu situáciu, takže ak skutočne chceme ako Európania zohrávať úlohu v tomto multilaterálnom procese, tak budeme potrebovať silného partnera. A vlastne tu hovorím, na úvod som spomenul taký európsky Commonwealth, tie obchodné dohody, ak, sa nám, ak by sa nám podarilo revitalizovať alebo vniesť do toho novú dynamiku do tých rokov do, do tohoto hospodárskeho procesu na celosvetovej úrovni, minimálne teda s tými krajinami AKT, k tomu sa pridajú ešte krajiny Európskej únie, tak jednoducho to je v podstate G110 na, na úrovni OSN a tá už bude môcť niečo ovplyvniť a potom môžeme celkom jasne sa vyjadriť aj k tým jednotlivým cieľom tých rokovaní e, tohto multilaterálneho procesu a tu by Európa skutočne mohla e, mať vážny hlas, pádne slovo a táto dohoda napríklad s tými krajinami AKT akokoľvek už nazveme to, túto dohodu po roku 2020, tak môže priniesť veľkú váhu pre nás, aby sme spoločne mohli mať väčšiu váhu z celosvetového hľadiska. Máme spoločné, máme spoločné hodnoty s krajinami AKT, máme spoločné analýzy, ktoré teda zdieľame, takže by bolo skutočne škodou, ak by sme sa uberali cestou rizika a e, prišli o tieto výhody. A pokiaľ teda ide o parlament, parlamente sa môžeme vyjadriť, ale nie sme to my, ktorí rozhodujú. Takže dojde tu teda na našej úrovni minimálne o k výmene názorov a takýmto spôsobom vlastne môžeme primeť našich kolegov z krajín AKT, aby aj oni zvážili tieto možnosti a týmto spôsobom vlastne sa snažili o vyrokovanie na najlepšej možnej formy tejto dohody. Takýmto spôsobom vlastne by sa do toho začlenila aj občianská spoločnosť a ja si myslím, že takýmto spôsobom budeme môcť nájsť úspešné riešenie. Ďakujem pekne, Charles Görens pripomenul, že keď sa hovorilo o slabostiach e, a prínosoch e, parlamentného, spoločného parlamentného zamaždenia, tieto na, umožňujú niektorým partnerským krajinám získať e, informácie o tom, aké prostriedky ich vlády dostávajú, o čom vôbec nevedeli. Dozvedajú sa o EDF a podobne. Myslím, že sú tam e, mnohé komplexné otázky. Máme JPA, e IPS, e, Spojené štáty, jednotlivé výnimky a ako to všetko navzájom do seba zapadá. Minulý týždeň sme si vypočuli Hillary eh, Clintonovú, ktorá je proti tretichomorskej dohode, možno tam nebudú tieto globálne dohody. Minulý týždeň som diskutovala s jedným veľvyslancom z eh, jednej eh, krajiny AKT a hovorila o vzťahoch z EÚ a sa s tým, čo je dôležité v OSN, pretože členovia ako Tonu sú tiež členami G77, čo je tiež e, čoraz e, dôležitejší e, blok v, vo svete. Vo svete, ktorý sa mení a práve vzniká, ako spomenuli mnohí kolegovia. Máme pocit, že AKT budú chcieť takýto, také, takýto vzťah vystáva tu táto otázka. Med 30 rokmi nemali e, väčšie, e, viac alternatív, ale teraz majú iných partnerov a iné vzťahy s nimi. Takže to by sme mali mať na pamäti, že ľudia majú možnosť vybrať si svojich partnerov. Koloniálne dni už e, sú dávno za nami. Možno by uprednostňovali vzťahy s Čínou, ktorá poskytuje financie. Niektorí možno áno, iní nie naše partnerstva sa budú meniť, budú sa vnímať cez prízmu strategických e, partnerstiev v nových vznikajúcich e, mocností. Sme na začiatku nového procesu. Neviem, ako teda e, vy vnímate tieto otázky. Otázky, ktoré vám položili kolegovia. Znela otázka o JPA. máme tu aj pani Cecilky Jenge, ktorá musela odísť. Mnohí ďalší kolegovia eh, vyjadali myšlenky o tom, ako, a, ako by je to ja mohli fúkovať lepšie. Kolega Vyšel tu dnes nie je, ale viem, že on sa eh, zaoberá eh, touto otázkou blízko. Well, thank you very much indeed for, for this, I would say, inspiring entry into the... Uh... Ďakujem. Naozaj vítam a cením si e, váš e, vstup do diskusie, ktorú by sme mali v tomto prvom štádiu viesť do konca roka. Táto dnešná výmena teda je dôležitým príspevkom k verejným e, konzultáciám, a ja ju takto vnímam. Možno je prískoro na to, aby som poskytol nejaké e, celistvé, uzavreté odpovede na tie komentáre, otázky, ktoré zazneli. Ale nechcel by som obmedziť môj príspevok k dnešnej výmene iba na to, že zopakujem, že ide o včasné štádium a budeme mať čas ešte E, detaľnejšie diskutovať o týchto bodoch e, neskôr v priebehu konzultácií. Chcel by som poskytnúť e, určité predbežné pohľady aj z mojej strany, obzvlášť pokiaľ ide o hodnotenie efektivity dohody z Kotonu doteraz. Moja prvá úvaha by bola, že Kotonu bolo dosť efektívne na bilaterálnej úrovni, pokiaľ naše vzťahy s jednotlivými krajinami a celkovo pomerne uspokojivé na úrovni regionálneho dialógu eh, medzi ekonomickými komunitami. A tiež sa zvyšovala efektivita kotonu, pokiaľ ide o našu celkovú výmenu a dialog s Africkou úniou ako regionálnou organizáciou. Ale na úrovni AKT, ako skupiny krajín, si myslím, že sa toho mohlo udiať viac, aby sme lepšie naplnili potenciál eh, tých možností eh, krajín AKT. Samozrejme, mám na pamäti, že zainteresovanie skupiny AKT eh, niektoré z tých eh, globálnych eh, rokovaní, napríklad pokiaľ ide o ciele trvalého udržateľného rozvoja a zainteresovanie krajín AKT ako skupiny mm, bolo dosť obmedzené, povedal by som. A teda pre e, budúcnosť e, dohody po kotonu, nech už budeme takové podobu. Tam je podľa mňa dôležité, aby sme posilnili celkovú úlohu krajina KT, ako skupiny. Na bilaterálnej regionálnej úrovni sa nám podarilo dosiahnuť určité e, ciele v rámci dialógu, politického, ekonomického dialogu, možno skôr v oblasti obchodu, než teda ekonomiky, aby som to upresnil, s určitými geografickými regiónmi, obzvlášť v Afrike, ale aj v eh, Karibiku a v Tichomori. Inak by eh, neboli možné, takáto miera eh, prepojenosti by nebola možná bez dohody z kotonu, bez takéhoto celistvého právne záväzného právneho rámca ale um, mali by sme sa pohnúť ďalej z teda tohto hodnotenia efektivity kotonu, aby e, sme um, vypracovali možné nové scenáre pre e, budúce vzťahy. Pokiaľ ide o nejakú jasnú e, indikáciu politík, Doteraz tam máme e, list, mandát e, od predsedu komisie Junckera, ktorý som dostal e, na začiatku môjho mandátu. A v tomto liste sa hovorí, že naše ambície, náš cieľ je vynegociovať revidovanú dohodu nie s veľkým D, ale s malým D, ktorá by vytvorila nový rámec strategických partnerstiev s krajinami AKT. Mm, takže to je pre mňa dosť jasné, dosť jasné smerovanie e, politické. Myslím, že s tým spoločným konzultačným dokumentom postupujeme veľmi otvorene, otvorenejšie, než e, aký je mandát, e, ako to popisuje. Ale ja som naozaj chcel dostať čo najviac vstupov a príspevkov e, do diskusie o budúcej podobe dohody z Kotonu. Nechcel som e, ísť už v tomto momente len jedným smerom. Aby tu nenastala e, situácia, že kotonu vyprší bez toho, že tam bude nejaké nasledovanie nulová alternatíva pre mňa nie je alternatívou. Preto e, by ma zaujímalo čo najviac scenárov, ktoré existujú. Takže nulový scenár určite nie je ten, ktorý prevládne aby sme podpísali podobnú dohodu, eh, ako bola tá eh, predchádzajúca, eh, len s aktualizovaným obsahom. Toto by mohol byť krok vpred, ak tam budeme mať nejaké politické zastrešenie. Bol by to právne záväzný rámec so špecifickými geografickými, geografickými regionálnymi piliermi to bola ďalšia alternatíva určite a ja dúfam, že sa vyprofiluje ako jeden zo scenárov z e, procesu verejných konzultácií alebo podpis e, dohôd s inými partnermi, rozšírenie partnerstiev AKT e, viac na juh a teda in, in, do iných smerov v Afrike, aby sme to rozšírili o krajiny, ktoré nie sú teraz súčasťou týchto e, dohôd AKT alebo e, rozšírenie o Kubu. Kuba by tam geograficky patrila, ale nepodpísala dohodu z Kotonu. Nie je súčasťou tohto právneho rámca. Takže môžeme uvažovať nad všetkými týmito možnými scenármi. Tiež by e, som chcel popísať e, trošku moje názory k tým e, témam, ktoré ste dnes nadnesli v tomto prvom štádiu našich spoločných konzultácií. Takže tvorbe rozpočtu EDF. Komisia sa zaviazala navrhnúť rozpočet EDF pre budúci viacročný rámec od roku 2021 a samozrejme E, sú tam pre a proti, pokiaľ ide o hodnotenie skutočného dopadu rozpočtu EDF. A no, pokiaľ ide o pohľady komisie, my naozaj sme e, chceli vychádzať z našich e, záväzkov a zároveň by som chcel čo najlepšie využiť aj konzultácie na postup po kotonu o prínosoch a nákladoch tohto procesu. Teraz vidím, že sú tu niektoré dôležité fakty, ktoré by mohli hovoriť za toto by sa zvyšovala e, efektivita, transparentnosť a zjednodušovali sa naše e, kroky. Takisto aj zvyšila e, koherentnosť európskej rozvojovej politiky, pokiaľ ide o programovanie, implementačné pod, postupy, demokratická kontrola parlamentu tiež by sa mohla posilniť v rámci teda tejto tvorby rozpočtu. A teda pokiaľ ide o ten finančný dopad e, rozpočtu, pán e, Gorenc e, správne povedal, že tieto veci sú dôležité. A bolo by dobre diskutovať o tom, ako ohraničiť financovanie týchto vzťahov post kotonu v rámci teda rozpočtu a e, tých rôznych kritérií jednotlivých členských štátov e, pre, e, teda pokiaľ ide o ich príspevky do EDF. A to, čo by sme naozaj E, čomu sme sa mali vyhnúť, to je riziko, že e, to bude mať menšiu e, obálku, než ako je tomu doteraz. A tiež by sme sa mali zaoberať negatívnym vnímaním veci zo strany partnerov EDF Nemohlo by sa to vnímať ako politické eh, znižovanie eh, dôležitosti eh, vzťahov. Takže čo by bolo treba urobiť na to, aby sme podporili celkovú finančnú kapacitu Európskej únie na teda rovnakej eh, úrovni eh, našich plánov. No a potom, pokiaľ ide o tú koherentnosť eh, politík v oblasti rozvoja, keď vychádzame z agendy 2030, je jasné, že v implementácii tejto agendy koherentnosť politík pre rozvoj bude prierezovou otázkou, veľmi horizontálnou otázkou Treba tam naozaj zabezpečiť eh, koherentnosť eh, politik na viacerých úrovniach našich vnútorných politík, lepšiu koherentnosť, ktorá by mala dopad na našu schopnosť eh, dodržať u nás doma tie ciele, univerzálne rozvojové ciele No a potom dôležité budú aj eh, naše vonkajšie kroky. To bude dôležitý príspevok, eh, teda poranžná časť nášho príspevku k udržiavaniu rozvojových eh, cieľov. Takže vnútorná aj vonkajšia dimenzia našich vzťahov. Obchodné vzťahy sú tiež dôležité pre koherentnosť politík, sú dôležitou súčasťou Eh, koherentnosti politik, ale mali by sme uvažovať nad tým, či obchodné vzťahy samotné alebo colné rokovania a netarif, a eh, rokovania o netarifných bariérach by mali byť konečným cieľom eh, koherentnosti politík, rozvojových politík. Je to Ehm, postačujúce mať nové preferenčné schémy pre našich eh, partnerov eh, z Kotonu, alebo by sme mali viac uvažovať eh, nad tým, že by sme poskytli trošku širší ekonomický kontext ekonomickým, teda dohodám o ekonomickom partnerstve, alebo by sme mali vytvoriť iné podobné nástroje, ktoré e, by predstavovali skutočné hospodárske partnerstvo, pretože iba zlepšovanie obchodných vzťahov alebo liberalizácia e, čisto teda obchodných vzťahov neprispieva k skutočnosti, že väčšina našich partnerov potrebuje, aby komodity, e, služby a tovary, aby sa s nimi teda obchodovalo. Mali by sme teda uvažovať naš, našimi hospodárskymi vzťahmi, ktoré by zlepšili priemyselnú kapacitu, výrobnú kapacitu a hodnotové reťazce. Takisto spravodlivý obchod v našich partnerských e, krajinách. Takže v tomto kontexte tiež colné e, otázky, celné úpravy, obchodné úpravy by mali byť v kontexte globálnych iniciatív za účelom zlepšenia daňového manažmentu. Eh, Agenda 2030 by mala naozaj prispieť k eh, celkovému eh, manažmentu daní, správy daní Európska únia povedala, že nie je pripravená ísť až na teda úroveň vytvorenia nejakej meňovej, e, e, medzinárodnej daňovej organizácie, ale v tomto štádiu vidíme, že našim najväčším príspevkom je a bude zlepšovanie účelu a inkluzívnosti a e, teda zvyšovanie kvality globálneho, globálneho správania daní. V našom príspevku k programe, programu eh, v ADIS eh, máme tam posilňovanie úsilia OECD, takisto aj eh, daňového výboru OSN. E A vidíme, že vďaka našich vďaka našim vlastným e, transparentnejším domácim pravidlám v oblasti daňovej politiky e, nám bude ľahšie prispieť e, k boju proti daňovým podvodom a k odhalovaniu erózie vychádzajúcej teda z nesprávneho e, teda zdaňovania a teda neilegálnych ilegálnych finančných tokov. ešte pár slov k našim vzťahom s e, zámorskými krajinami a teritóriami. Áno, je tam otázka špecifických finančných nástrojov E, týchto krajín. O tom e, sa už diskutovalo e, v rámci teda procesu viacročného finančného rámca, všetkých prínosoch a negatívach tohto špecifického finančného nástroja sa diskutovalo, keď sme e, sa rozprávali o aktuálnom finančnom rámci na rok 2014 až 2020, ale toto ešte stále ostáva dôležitou otázkou a ja súhlasím, že je treba sa jej venovať v súlade s aj s finančným rámcom po roku 2020. Komisia bude pripravená čo skoro zahájiť konštruktívny dialog eh, na, teda o kontexte po roku 2020 a špecifických finančných nástrojoch pre e, tieto zamorské teritória krajiny. Chceme tam mať obalku 365 miliónov eh, to predstavuje zvýšenie oproti aktuálnemu EDF a ja naozaj by som bol rád, keby sa táto obálka zachovala, pokiaľ ide o jej objem, ale aj naše politické záväzky podporiť stratégie a politiky e, zámorských e, krajín a teritorií. Takže to, e, čo je dôležité, myslím, je naozaj zahájiť konzultácie o finančných nástrojoch mm, pre obdobie po roku 2020 a tento dialog by sa mohol zahájiť po ukončení e, programovania pre tých 11 EDF a pretože zatiaľ e, by sme sa dohodli na celkovej obálke a celý e, ten konkrétne, celé to konkrétne programovanie a projektovanie sa bude na bilaterálnej regionálnej úrovni po ukončení teda tohto programového, teda programovej fáze v roku 2016 by som naozaj bol pripravený zahájiť inkluzívne konzultácie o tom, ako postupovať smerom k finančnému nástroju pre eh, eh, zamorské teritoria krajiny. Takže celkovo by som naozaj veľmi rád Eh, privítal eh, angažovanosť DV a váš, vaše vstupy, pokiaľ je o nový rámec po kotonu. Pred nami sú tie jednotlivé štádia, ktoré som popísal, verejná konzultácia, rozhodnutia o možných scenároch, hodnotenie dopadov týchto scenárov, a oznámenie, ktoré by sa ďalej zaoberal, e, zaoberalo návrhmi pre naše rokovania s krajinami AKT. Tiež sa e, e, tešíme na formulácie partnerov AKT, pokiaľ ide o ich predstavy, o tom, ako by to malo vyzerať po vypršaní kotonu Takže očakávam, že eh, v najlepšom prípade do konca roku 2016 by sme sa mohli dostať do tej úrovni eh, komunikačnej. Ak eh, teda tá fáza hodnotenia dopadov by mm, bola dostatočne rýchla a kvalitná, teda umožnila, aby sme sa tam do tohto bodu dostali po koncu budúceho roka a na neskôr e, začiatkom roku 2017 by e, sme sa mali zostať do tejto fázy a rozhodovať o tom aj teda na úrovni e, parlamentu a rady, aby sme boli dobre pripravení na rokova, rokovania po Kotonu. Dobre, ďakujem veľmi pekne komi, pánovi komisárovi dodržali sme časový rámec. Je to veľmi dôležitá téma. E, závery sme nevyvádzali, je to dobrý začiatok našej práce. Ďakujeme, e, e, tešíme sa na jej pokračovanie a naše ďalšie stretnutie sa bude konať 9. novembra o 3. No a potom ďalší deň do obeda aj po obede. Ďakujem a teším sa na vás v Štrásburgu.